Good afternoon, everybody. Bon après-midi à vous tous. Pekné popoludne všetkým prítomným. Dear Prime Minister. Vážený, vážená premiérka, vážení poslanci, poslankyne, vážená Linda McEwen, vážený Pavel Pok, podpredseda výboru Envy, vážení prítomní som veľmi rád, že tu môžem e, pozvať, privítať e, obhájcov e, cieľov udržateľného rozvoja. My sme vždy boli za, aj za obhaju, obhajobu ľudských práv na svete. Ide o hodnoty demokracie, základných slobod, solidarity, spravodlivosti, rešpektu pre ľudské práva a rovnosti medzi pohľaviami. Ako viete, Našim motom je zjednotený v rozmanitosti a dobre to odzrkadluje vás a vašu prácu ako obhajcov cieľov udržateľného rozvoja. 5 kontinentov a veľa členských krajín. Dnes je dôležitý deň. Dnes e, ráno som spolu s ostatnými inštitúciami podpísal nový konsenzus o rozvoji je to silný politický signál pre zvyšok sveta a znamená, že Európa sa plne angažuje e, v oblasti e, e, dosahovania cieľov udržateľného rozvoja. Takže ešte raz ďakujem Linde McEvin a celému vyjednávaciemu týmu parlamentu sa tiež chcem poďakovať za angažovanosť a za prácu. Náš nový prístup k rozvoju sa zakladá na agende 2030, ľuďoch, planete, prosperite, miere, miery a partnerstve. A poviem trochu viac o týchto piatich oblastiach. Chcem jasne povedať, že EÚ sa naďalej angažuje v boji proti klimatickým zmenám a budeme e, plne implementovať Parížskú dohodu, či už s alebo bez USA. A to zdôrazniť pakta sunt servanda. Ak je e, dohoda, tak sa jej musíme držať. Čo sa týka ľudí, tak e, musia byť opäť ťažiskom našej práce aj ľudská dôstojnosť a E, našim cieľom musia vždy byť naši občania. Potom prosperita. Potrebujeme e, viac zapojiť občianskú spoločnosť a súkromný sektor do e, pomoci, pretože môžu tak vzniknúť nové podnikateľské príležitosti a investície a mier ešte Prioritou by malo byť predchádzanie konfliktom a na to potrebujeme prekonať dve výzvy, e, e, tým vzdelávanie a nezamestnanosť mladých. E, kvôli nezamestnanosti mnohí mladí nemôžu uplatniť svoj potenciál narastajú aj konflikty a celosvetový e, terorizmus, preto musíme investovať do vzdelávania. Je to e, dôležité tak pre ľudí, ako aj pre hospodársky rozvoj. Myslím, že aj e, vďaka vám bude Agenda 2030 úspechom. Máte plnú podporu Európskeho parlamentu, ale aj plnú podporu mňa ako predsedu Európskeho parlamentu. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo premiérska, premiérka Norska, pani Solberg. Ďakujem, vážený predseda Európskeho parlamentu, vážený prítomný. Ďakujem, pán Tajani, za to, že ste zorganizovali túto konferenciu. To svedčí o záujme poslancov a poslankyň a ten záujem na celom svete bude zásadný na dosiahnutie cieľov. Ak e, si chceme byť istí, že tieto cieľe udržateľného rozvoja dosiahneme, tak my ako politickí lídry musíme e, na tom tvrdo pracovať európski poslanci môžu využiť e, národnú politiku v jednotlivých krajinách, ako aj eh, európske inštitúcie. Preto ste tak dôležití. Vážený pán predseda, po druhej svetovej vojne vznikla eh, architektúra v záujme mieru. Bolo to eh, okolo OSN a Doug Homašel, bývalý generálny tajomník, povedal, že OSN nemá e, ľudstvo doviesť do neba, ale zachrániť e, ľudstvo pred peklom. To bola e, skúsenosť tej generácie, ktorá prežila druhú svetovú vojnu. V 51. bol prvý zárodok EÚ, spoločenstvo pre uhlie a oceľ išlo o e, spravovanie e, uhlia a ocele v Európe, tak aby bola znemožnená e, vojna. Odtedy európska integrácia naozaj slúžila nášmu kontinentu, posilnil sa mier, demokracia aj prosperita v EÚ a za jej hranicami. Takže zachrániť ľudstvo pred peklom, to je niečo, čo sa nikdy neskončí demokraciu a mier treba obhajovať na európskej ako aj celosvetovej úrovni. Tá spolupráca je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. E, ide o globalizovaný svet a um, tie výzvy sú všade rovnaké. Klimatické zmeny, migrácie, násilný extrémizmus, to sú uh, hrozby pre nás všetkých. Dobrá správa je, že máme univerzálny politický program, ktorý môže usmerniť naše akcie. Uh, tie ciele udržateľného rozvoja, rozvoja tie e, schválilo 193 krajín v septembri 2015 na valnom zhromaždení. Ide o dosahovanie e, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. Tieto ciele udržateľného e, rozvoja nie sú v prvom rade pomocou aj krajiny, aj tie európska, aj tá moja E, musia konať aj na národnej úrovni a dosahovať tieto ciele, ale pomoc je e, dôležitá v najchudobnejších častiach sveta a v tých, kde zúria e, konflikty a na tie sa treba zamerať, tam, kde sú konflikty a krízy. Deti a mladí nemôžu vyrastať bez vzdelávania, práce alebo bez nádeje. Ako všetci vieme, migrácia zo sebou prináša obrovské výzvy hlavne v Európe, takže musíme vyvážiť naše úsilie pri kontrole hraníc, ale rešpektovať humanitárne zásady. A netreba zabúdať e, aj, ani na naše medzinárodné záväzky. A aj e, v európskom záujme je e, potrebné zamyslieť sa nad tým, že tí ľudia napriek všetkým rizikám ešte stále chcú prísť do Európy. Vieme, že v ich krajinách nie je ani práca, teda ani nádej. Pán predseda, Európa a svet bude potrebovať e, hĺbšiu spoluprácu, integráciu, cezhraničné investície a viac obchodných stykov, nie menej. E, ochranárstvo e, nie sú cestou vpred, e, skôr vzad. Nebude to fungovať ani v Európe, ani inde e, na svete. Takže záverom, pán predseda, poviem, že si myslím, že ciele udržateľného rozvoja sú e, cestou do tej budúcnosti, ktorú chceme bez chudoby a globálneho oteplovania. Možno, že si niekto e, myslí, že je to e, naozaj rojčenie, ale e, musíme sa toho pridržať a uplatniť e, tým smerom aj naše politické nástroje. Musíme e, sa snažiť dosiahnuť tieto ciele a musíme konať. A z tých 193 krajín sa pod tieto ciele podpísalo, takže je to ich e, povinnosťou aj pre ich inštitúcie, ich poslancov, teda snažiť sa tieto ciele dosiahnuť. Budem citovať E, politika mysliteľa Európe Václava Havla. Želanie nestačí, e, treba aj e, odvahu. Nestačí sa pozerať na schody, ktoré vedú hore, treba ísť nimi aj hore. Takže pomôžte vašim vládam aj ostatným aktérom vyšliapať to schodisko. Pracujte v Európskom parlamente, ale aj vo vašich krajinách tak na témach, ktoré sa týkajú Európy, ale aj na tých, e, ktoré sa týkajú e, širšieho sveta. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pani Solberg za vaše slova. E, je naozaj veľkou radosťou s vami spolupracovať na tejto téme. Stretli sme sa viackrát aj v minulosti. Ďakujeme za vašu angažovanosť aj za tú vynikajúcu spoluprácu s Európskym parlamentom, s Európskou e, úniou. Teraz e, prenechám e, predsedníctvo v dobrých rukách. Prvému diskusnému panelu bude predsedať Linda McEwen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste pripomenuli význam cieľov držateľného rozvoja aj význam toho, že Európa sa bude pridržať svojich záväzkov v oblasti klimatických zmien napriek eh, zmene postoja USA. Predtým, ako sa pustíme do tejto prvej diskusie, eh, zdá sa, že doprava v Bruseli zadržala eh, niektorých účastníkov, ale máme video, ktoré vám chceme pustiť. Vysvetľujú sa tam E, ciele udržateľného rozvoja, ich význam a aj to, prečo sme tu dnes. Pustíme si ho. We can be. We must be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 Takže kolegovia, videli ste um, tento odkaz, aby sme všetkým povedali o um, cieľoch udržateľného rozvoja, aby sme šírili toto posolstvo a aby sme vedeli, aké sú to ciele. Máme tu teraz eh, problém. Snažím sa zistiť, kde sú naši hostia. Povedali, že majú prísť 5 minút eh, po premiérke, ale je to technický problém. Ostali vysieť v zápke v Bruseli a asi poznáte tieto e, problémy a e, tak ja sa budem snažiť zistiť, ak vydržie pár minút, že kedy prídu. No a um, premiérka hovorí, že policajný dopravdy je oveľa účinnejší a preto premiérka vždy príde skôr. Takže budeme sa snažiť zistiť, kde sú naši hostia. So, The Prime Minister has very kindly agreed that given, given that we have... A premiér Kolasko súhlasil, že eh, vzhľadom na to, že tu máme hm, čas, eh, tak ona eh, zodpovedná otázky. Môžem sa hm, opýtať prvú otázku. Ako sa vaša krajina pripravuje na plnenie hm, týchto rozvojových cieľov? Pretože kolegovia v národných vládach mi často hovoria, že ľudia vedia, čo boli rozvojové ciele milénia, ktoré boli zamerané na ciele, ktoré mali splniť e, rozvoje štáty, ale pre nás e, neplatili. Tieto nové ciele budú platiť aj pre nás a Európska únia bude na fóre e, pre, na vysokej úrovni a bude hovoriť o tom, ako plní ciele udržateľného rozvoja. Povedzte nám, čo robí teraz Norsko. My sme podali správu od OSN minulý rok na prvej schôdzi a my v Norsku sme rozdelili tie ciele na dva. E, jeden cieľ je, sú globalizované medzinárodné ciele, kde sa e, zúčastňujeme na ich plnení s ostatnými štátmi, to je súčasťou našej zahraničnej rozvoj politiky. A niektoré z nich e, sú pre nás osobitne zaujímavé. My pracujeme na klimatických zmenách a v lesníctve a máme program, ktorý financujeme pre zachovanie dažových pralesov, kde my platíme za výsledky a viacej štátov sa tam zúčastňuje a zvyšujeme e, naše angažovanie sa pre ochranu oceánov, pretože štát, e, ktorý má 6 e, krát viac námornej plochy ako pozemnej plochy, pre nás sú oceány dôležité a aj zriadenie rybolovných zdrojov, aj zachovanie čistoty oceánov sú pre nás veľmi dôležité témy na medzinárodnom programe a tiež sledujeme rozvojové programy a snažíme sa pracovať e, hlavne na vzdelávanie dievčat a rodové rovnosti, čo sú oblasti, ktoré sme si zvolili ako dôležité pre nás, kde môžeme urobiť niečo navyše. Ale na národnej úrovni všetky naše ministerstva majú útvary pre každý z tých 17 cieľov a my sme rozhodli, že ktoré ministerstvo je zodpovedné za ich sledovanie a oni e, vypracovali e, ciele, e, ktoré sú podriadené týmto hlavným cieľom a je tam 179 čiatkových cieľov a napríklad v zdravotníctve my sme dobrí v poradnosti a v zdravotnej starostlivosti o e, ženy a deti, a, e, ale v duševnom zdraví e, tá, nie sme na tom tak dobre a podľa štatistík niektorí nás hodnotia ako jednu z najšťastnejších štátov na svete, možno po tom, ako náš športovec vyhra v športe tak e, potom e, sme spokojní a šťastní, ale my máme 500 ľudí z 5, 5 e, miliónov, ktorí každý rok spáchajú samovraždu. A dušné zdravie je problém. Vieme, že mladí ľudia vypadávajú zo školskej dochádzky a máme 75% populácie, ktoré dokončí strednú školu a Veľa z toho je spôsobené problémami duševného zdravia a problémami v rodinách a musíme pracovať na týchto témach ako rozvojových témach a preto často hovorím, že my sme že tie ciele udržateľného rozvoja zradujú všetky štáty medzi rozvojom, pretože máme oblasti, kde neplníme ciele a musíme pracovať na tom, ako tieto ciele naplniť. Takže my to robíme systematicky, keď sme rozdelili úlohy jednotlivým ministerstvom a sme určili oblasti, na ktorých musíme pracovať, aby sme zvýšili našu schopnosť e, naplniť naše ciele. A e, je e, veľa problémov v nerovnosti a stále veľa dôvodov, ktoré spôsobujú, že globalizácia vytvára nerovnosť. A takto musíme pozrieť aj programy pre vzdelávanie a integráciu imigrantov, pretože imigrácia je jedna z hlavných dôvodov, ktoré spôsobujú nerovnosť, pretože je ťažšie získať pracovné miesto a príjem, keď nepoznajú jazyk a nemajú vzdelanie a kultúrne zázemie, ktoré my pochopíme a ktoré môže náš trh využiť. A my na tom systematicky pracujeme a dúfam, že väčšina štátov to dokáže. Uh, Neviem, či sme uh, sa uh, spýtali uh, v, uh, na zasadnutí radiť, že koľko štátov to robí. A dnes tu ukázali e, kolegovia z e, nášho výboru pre životné prostredie, ako e, my spolupracujeme. Ľudia poznajú Parísku dohodu aj klimatické zmeny, ale nevedia o tomto programe, čo sme počuli z Norska. Máte tam vedúceho pracovníka z každého ministerstva, ktorý je tým poverený a mali by sme tiež sa spýtať e, komisiu, že kto je za to zodpovedný vedúci pracovník v každom otvore komisie. Majú kolegovia otázky na premiérku Kathleen van Brent? Well, thank you very much and let me start by saying that... Ďakujem, dovolte mi na začiatok povedať, že sme poctení, že ste tu v parlamente a my sme súčasťou my považujeme e, Norsko za súčasť Európskej únie a nemusíte byť e, taká skromná, pretože e, vieme, že Norsko je jedna z najpokročilejších štátov na všetkých úrovniach plnenia cieľov udržateľného rozvoja. Vždy je priestor na zlepšenie a ja som z Belgicka, to je tento štát, kde je veľa dopravných zápch a ja som si uvedomila okamžite tie problémy, ktoré máte s duševným zdravím. V Belgicku máme e, sociálny štát a e, veľkú sociálnu ochranu, ale stále máme veľké problémy e, v duševnom zdraví a je dobré vidieť celý svoj prístup pri plnení cieľov udržateľného rozvoja. Mám otázku na vás vo veci tém riadenia a vládnutia v EÚ. Podobne ako Linda povedala, ja mám e, starosť o túto tému, že ako zabezpečiť, že to nie je len súbor dobrých zámerov, aby sme si uvedomili, že tieto potrebujeme plniť v EÚ. E, máme metodiku, ako to robiť e, vo zvyšku sveta, no ako to robiť v samotnej únii a máme tu obrovský problém s eh, vládou a verejnou správou a ten, tie ciele udržateľného rozvoja platia v každom jednom výbore a v každom generálnom riaditeľstve komisie. No stále tu nie je istný plán riadenia, ako to riešiť. Eh, vy ste zo štátu, ktorý už má eh, spôsob, ako to zohľadniť e, v mechanizme vládnutia. A môžete povedať, či by ste to odporúčili komisiu, alebo či na to treba inú štruktúru pre vládnutie, aby sa naplnili a sledovalo plnenie týchto cieľov v EÚ. So. Majú nejaké ďalší kolegovia otázky alebo mm, pripomienky pre premiérku? Uh, I think one of the challenges... Jedna z víziev spočíva v tom, že niektoré z tých cieľov trvalo udržateľného rozvoja sú mimo pôsobnosti Európskej únie. Keď sa pozrieme na zdravotníctvo a vzdelávanie školstvo, tak nedá sa to tak ľahko skopírovať do Európskej komisie alebo parlamentu, ale všetko, čo robí EÚ a v čom má EÚ pôsobnosť, má prvky pochádzajúce z plnenia SDG. Teda otázka je, ako plniť tie SDG, ktoré sú našou zodpovednosťou, či je to životné prostredie alebo život v mori, ako sa na to prispôsobuje naša rybolovná politika. Nie je to také zlé, teraz sa to zlepšilo za 15 rokov, nebývalo to dobré, no darí sa nám v tom spolupracovať a môžeme sa pýtať tieto otázky k tým témam, ktoré robíte napríklad, keď budete proti terorizmu, či budete proti terorizmu aj z hľadiska inkluzívnej spoločnosti. Ako to robíte? Sú rozdiely v nábore teroristov, ktorí e, vyrastli u nás doma. To sú ľudia, ktorí nie sú odsudzení a necítia sa cudzom v našich spoločnostiach. Niektorí ľudia, ktorí boli e, získaní v nábore ako zahraniční bojovníci, e, sú z skupín, ktoré majú problém v iných oblastiach, takže vieme, že to môžeme použiť na to inkluzívnosť politiku a výzva pri SDG je taká, že pochybňuje to myslenie, ktoré máme vo všetkých našich administratívach. Nemôžeme si vybrať len jednu tému a povedať, že pokiaľ som dobrý v tomto, tak tie ostatné veci nie sú také dôležité, lebo sú také prepojené. A nezamestnanosť a mládež a kompetencie v Európe, SDG. SDG a pomoc v rámci SDG je o slušnej práci a o tom, aby sme dali nádej budúcej generácii. A ako zabezpečiť, že um, program konkurencie schopností bude zabezpečovať, že e, bude dobre vzdelanie, aby mladí ľudia dosiahli a dostali pracovné miesta. Môžeme zahrnúť e, agendu SDG do všetkých tém, no nemyslím si, že vieme odpovedať na všetkých 17. Môžeme odpovedať na jeden z nich, a to je číslo 16, a 16 je o dobrom riadení vláde, transparentnosti, otvorenosti, rešpektovaní občianskej spoločnosti, ktorá je pod tlakom v mnohých štátoch a tiež je to o korupcii. Musíme byť úprimní a e, na svete je dosť zdravo, aby sa vyriešili sociálne problémy tohto sveta, ak by sa nám podarilo bojovať proti organizovanému zločinu a korupcii. Takže vidíte, že vo všetkom tam je istý aspekt e, pre udržateľný rozvoj. Na Milian Dali. Naši hostia sú stále v zápche. Milian Dali e, sa chce vyjadriť. Um, Prime Minister Solberg, thanks for being here. Premiérka Solberg, e, ďakujem, že ste tu s nami. Bolo pozitívne že sme, keď sme si vypočuli e, váš prejav a keď ste hovorili o duševnom zdraví, a e, často mám e, dojem, že to nie je politická priorita v mnohých členských štátoch a v mnohých e, iných štátoch. Hovorili ste, že v Norsku máte 500 prípadov samovraždy z 5 miliónov e, obyvateľov a to je len e, vrchol ľadovca, pretože keď hovoríme o problémoch e, duševného zdravia, tak je to veľa viac ako len samovrazy. A som rada, že ste dali do súvislosti duševné zdravie s vzdelávaním dievčat a migráciou, pretože to je súvislosť, ktorá často sa nevidí tak vážne, ako by sa mala vidieť ako v vašom štáte určite priority duševného zdravia, keď to uznáte ako prioritu v politike zdravotníctva a ako to dávate do súvisu s migráciou a vzdelávaním dievčat a ako vypracujete politiky v tejto súvislosti. A ďalšia vec, keď hovoríte o cieľoch udržateľného rozvoja, tak určite klimatické e, kroky a riešenie klimatických zmien sa stáva prioritou a bolo by dobré poznať e, vaše kroky vzhľadom na posledný rozvoj, e, čo týka Parískej dohody a postoja USA, a tiež vzhľadom na politiku, ktorú máme v EÚ a nad rámec EÚ, do akej miery um, tým politikám ako napríklad e, obchodovanie s kvotami, či tieto sú vhodné pre svoje a či riešia Parísku dohodu a ciele, ktoré jednotlivé štáty sa zaviazali plniť. Let me start by mental health. Takže začnem tým duševným zdravím. Myslím si, že toto je priorita pre našu vládu, duševné zdravie a taktiež prepojenie s e, používaním rôznych e, látok, výkových látok, napríklad alkoholu. Všetky naše nemocnice majú vysoké percento takýchto prípadov viac než e, čo sa týka tradičnej medicíny. Takže nemocnice spadajú do kompetencie vlády. A tým pádom tam máme určitý vplyv, ako bolo práve povedané. My sa pozeráme na to, ako sa k tomu stavajú nemocnice a posudzujeme ich podľa toho, či navyšujú výdavky na úkony spojené s duševným zdravím, s E, so zneužívaním návykových látok. Myslím si, že toto je priorita e, pre teda, hospitalizovaných pacientov. Druhá vec je, že spolupracujeme aj mimo nemocníc e, s obcami. Toto je trochu komplikovanejšie, pretože sú tu rôzne úrovne, miestna, regionálna. A Taktiež je tu určitá nezávislosť e, v týchto otázkach zo strany týchto orgánov. No a máme taktiež akčný plán o drogách, kde riešime otázky napríklad aj bývania pre ľudí, ktorí napríklad boli e, na e, nejakom liečení, na odvykacej kúre a obce sa ich snažia opäť zamestnať a poskytnúť im ubytovanie. A myslíme si, že toto tým ľuďom pomáha, aby sa nevrátili späť k tým návykovým látkam. A taktiež spoločne so stranami, ktoré nás v parlamente podporujú, pracujeme na akčnom pláne, ktorý sa venuje duševnému zdraví mladých, pretože tieto problémy v poslednej dobe narastali. A pracujeme teda na spoločnom akčnom pláne. No a začali sme tak, že sme navýšili zdravotnícke služby na školách, napríklad zdravotné sestry, ktoré spolupracujú so školami, vypomáhajú tam. Taktiež tu hovoríme o expertoch v oblasti psychológie v obciach, takže tam sme to dosť navýšili. Sú to praktické veci, ktoré musíte robiť a musíte tieto otázky prioritizovať. No a ja si myslím, že duševná choroba vždy to môže prísť a je tu veľká pravdepodobnosť. Takže v určitej fáze svojho života tretina z nás bude potrebovať nejaké poradenstvo v obťažnej situácii No a to znamená, možno, že situácia, že spoločnosť sa rozvíja, možno je to preto, možno je ťažšie zistiť, čo je vlastne zmyslom vašho života, keď máte problémy v práci, možno prídete o zamestnanie. Sú tu rôzne dôvody, možno je to taká moderná choroba a niektorí hovoria, že by sme sa tým nemali toľko zaťažovať, ľudia žiadajú o ďalšie a ďalšie služby. Ja si myslím, že toto je taká moderná pliaga, ktorou by sme sa mali zaoberať. Druhá vec, klimatické zmeny. Ja silne podporujem dohovor z Paríža, mali, dohodu z Paríža, mali by sme ju podporovať všetci, mali by sme sa len sústreďovať. A v poriadku, Spojené štáty sa rozhodli tak, ako sa rozhodli, ale zvyšok z nás sa bude pridržiavať pôvodného plánu. No a ja si myslím, že je tu určitá hybná sila a to aj v Spojených štátoch, takže určite aj tam medzi podnikmi a taktiež jednotlivými štátmi e, je určitá odhodlanosť a taktiež je tu plán znižovať emisie a na tom pracujeme. Momentálne spolupracujeme s Európskou úniou na našom ciele znížiť emisie o 40 Myslíme si, že ETS je e, stále prísnejší, máme tam menej e, voľných povoleniek a je treba to sprísniť a pokiaľ som to správne pochopila, tak parlament tvrdí to isté. Čo sa týka sektora nespadajúceho do ETS, tak my Máme dohodu s Európskou úniou. My sa sústredíme predovšetkým na verejnú dopravu a toto je veľký sektor, ktorý nespadá do ETS v súvislosti s emisiami, pretože u nás sa energia vyrába predovšetkým z e, vody a e, z, máme veľa vodných elektrární ľudia samozrejme jedia napríklad červené meso, môžeme ich prinútiť alebo podporať v tom, aby ho jedli menej, ale to nie je príliš populárna politika, keď nabadáte ľudí, aby zmenili svoje stravovanie. Takže chceme znižiť emisie v doprave. Ďalej. Tu máme otázku zdanenia elektrických a neelektrických aut. Tam zdanenie nižšie v prípade elektrických aut. A toto využívame, aby sme zmenili návyky ľudí, ale samozrejme pre nás, pre všetkých, to bude ťažké v sektore mimo ETS znižiť emisie o 40 ale určite sa pozráme na to, čo všetko môžeme urobiť, aby sme do roku 2030 splnili svoje záväzky. A ide to veľa rýchlejšie, veľa lepšie, než sme si pôvodne mysleli. Ďakujeme, Heidi Hautala. Ďakujem, som rada, že je tu e, škandinávska premiérka medzi nami. Ja by som sa chcela opýtať na spoluprácu v oblasti rozvoja. Toto je téma, ktorá ma veľmi zaujíma. Je to veľmi strategická téma. Vy taktiež investujete do tejto oblasti Takže čo by ste navrhovali, ako by mala, ako malo vyzerať financovanie rozvojovej spolupráce v súvislosti s implementáciou cieľodržateľného rozvoja? No a podľa mňa je tu dosť taký alarmujú, taká alarmujúca tendencia toho, že sa prepája financovanie rozvojovej pomoci alebo rozvojovej spolupráce s migráciou z rozvojujúcich sa krajín. Áno, takže táto téma bola veľmi dôležitá v parlamente, keď sme diskutovali otázke rozvoja. Je treba riešiť otázku rozvoja priamo na mieste v tých krajinách. Áno, je to komplikované a myslím si, že je dôležité nezabúdať, že v určitých oblastiach, pokiaľ nedostanete bezpečnostnú situáciu pod kontrolu, tak sa nedostanete najchudobnejším a najzraniteľnejším. Takže vidím, že v oblasti rozvoja je taktiež treba hovoriť o bezpečnosti situácie, pretože ináč sa nedostanete k najzraniteľnejším. A pokiaľ našim heslom, že nikoho e, nevynecháme, tak je treba nevynechať aj tých najzraniteľnejších. najzraniteľnejších. Takže jeden z tých 17 cieľov je taktiež zahrnúť aj tie marginalizované a zraniteľné skupiny. Myslím si, že rozvoj nemôže prísť zvonka, ale musí nastať vnútri v krajine, musí byť spôsobený politikou tej konkrétnej krajiny, ktorá musí cieliť na rozvoj. A myslím si, že vy, čo len môžete robiť, je pomôcť im podporiť politikov a systémy, ktoré riešia otázku rozvoja toto môžete podporiť, alebo môžete napríklad zmierniť chudobu, môžete zmierniť núdzové situácie a môžete e, zlepšiť prístup ľudí k vzdelávaniu. Ja si myslím, že vzdelávanie je veľmi dôležité, pretože nezávisle od systému, pokiaľ ľudí vzdeláte, tak budú schopní potom tú zmenu si privodiť sami. A myslím si, že rozvojová pomoc niekedy podporuje systémy, ktoré e, nefavorizujú do rozvoju pomoc, pretože sú tam peniaze, ktoré napomáhajú korupcii. Takže vždy sa na to musíme dívať z rôznych uhlov. Spolu predsedník, predseda, ktorý tu dnes nie je, prezident Ghani, povedal, že ambícia, naša ambícia musí byť tá, že chceme podporovať nezávislosť. Toto povedal teda prezident Kany a toto je určite dobrá myšlienka, pretože v týchto rôznych krajinách sú rôzne dobré zdroje a pokiaľ tam je transparentná situácia, pokiaľ bojujete proti korupcii, ktorej sme svedkami v mnohých krajinách, tak sú tam zdroje, ktoré sa dajú mobilizovať. Takže je dôležité budovať inštitúcie cieľodržateľného rozvoja idú ruka v ruke s holistickým prístupom. No a teraz prichádzajú kolegovia z tejto oblasti, možno bude mať iný názor, ale pomoc samozrejme je možná, ale bude fungovať bude podporovať rozvoj, pokiaľ máte určitý cieľ v tých krajinách, pokiaľ tam je taktiež systém, ktorý podporuje rozvoj ďalej. Potom môžete investovať do vzdelávania, do zdravotnej starostlivosti, pomáhať ľuďom. Pretože pokiaľ nemáte systém, ktorý podporuje rozvoj, tak ten rozvoj nerozťahnete. Áno, premiérka. Ja som vás zabávala, kým prišli ostatní. Áno, ale dali ste nám aj veľmi dobrý prehľad a myslím si, ste dokázali že je dobré, že vy ste taktiež spolupredsedničkou tohto vypočutia. Takže poďakujem pani premiérke, ktorá nám veľmi dobre ilustrovala, čo sa dá robiť v oblasti celodržateľného rozvoja. Well, our guests have been on a kind of... Takže myslím si, že sme v Bruseli, takže Takéto veci sú normálne, trvalo to nejakú dobu, kým ste sa sem dostali, ale sme radi, že ste sa sem nakoniec dostali. No a hovorili sme, ešte než ste prišli, o cieľu udržateľného rozvoja. Pozreli sme sa na krátky film o cieľoch udr- udržateľného rozvoja. Videli sme tam to hlavné posolstvo, hovorili sme o tom, ako sme podpísali nový konsenzus pre rozvoj v rámci rámca EÚ pre e, legislatívu a spoluprácu. Myslím si, že cíle udržateľného rozvoja sú teraz ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým, keď vidíme, že multilateralizmus, je e, napadaný a máme dohodu z Paríža. Teraz vidíme, že americký prezident sa z nej chce stiahnuť. No a Pani premiérka a ja sme tu hovorili o tom, ako chceme pokračovať. Myslím si, že by sme mali pokračovať aj v plnení celodržateľného rozvoja. A teraz musíme nie len rozprávať, ale aj konať. A norská premiérka nám tu vysvetlila, ako to robia o nich v Norsku. Teraz začneme našu prvú panelovú diskusiu. Pokiaľ profesor Sachs je pripravený a trochu sa vydýcha po tom, čo sa previezol po Bruseli. Som veľmi rada, že tu ste mnohí z vás ho poznajú, je riaditeľom oddelenia pre udržateľný rozvoj na e, e, Columbia University. Bol tu v parlamente už viackrát a tešíme sa na to, čo nám tu dnes prednesie ako pokračuje projekt. Ďakujem. Ja mi vždy veľkou cťou a potešením byť e, tu s vami. Kedykoľvek ma zavolajte. Program cieľov udržateľného rozvoja je veľmi dôležitý. E, OSN možno, že urobi takú malú pauzu, pretože je tu e, nezvyčajná politická situácia. My v Amerike sa pokúsime všemožne zlepšiť e, politickú situáciu. Je to dosť e, zlé, nebezpečné a nepriateľné. <clears throat> pokúsime sa teda čo najviac, ale zvyšok sveta musí ísť vpred a Európa naozaj e, musí zohrať dôležitú úlohu v oblasti udržateľného rozvoja. Keď sa pozrieme na to, e, ako ďaleko krajiny zašli v oblasti dosahovania týchto cieľov, tak Európa má zďaleka náskok. Myslím, že ten program v podstate z veľkej časti odzrkadľuje európske hodnoty. Ide totižto o oblasť, ktorá sa veľmi dlho zameriavala na trojitý cieľ, hospodárskú prosperitu, uh, E, sociálnu inklúziu a environmentálnu udržateľnosť, ale v Európe <clears throat> je ešte stále niekoľko e, víziev, ktorých sa treba zhostiť. A potom je tu aj úloha Európy vo zvyšku sveta a je kľúčová. Ku každému bodu poviem viac. V Európe najdôležitejšou výzvou okrem tých, e, ktorými sa každý deň zaoberáte, riadenie hospodárstva, e, rozdiely medzi krajinami a tak ďalej, tak asi najdôležitejšou európskou výzvou je e, energetické systémy a ich zmena alebo prechod na nízkouhlíkové formy. A vám ako poslancom by som povedal, že nestačia ciele potrebný je plán a nestačí ma 28 národných plánov, potrebujete jeden celoeurópsky, pretože potrebujete sieť, e, treba byť schopný mm, môcť e, prevážať e, energiu z jednej strany Európy na druhú, Zatiaľ nemáte ani jednotnú e, elektrickú sieť, ktorá by rozvádzala elektrinu po celej Európe a tradične európska energetická politika sa snažila o to dosiahnuť kompromis, ktorý ale e, vychádzal z 28 národných e, energetických politik ja viem, že sa to ťažko počúva, ale potrebujete naozaj celo európsky plán tak, ako USA musia eh, spojiť tri eh, eh, siete, ktoré potom vytvoria tú celonárodnú, aby to z Dakoty mohlo ísť až na východné e, pobrežie a to isté platí aj pre iné, pre energie, e, energiu z iných zdrojov, Takže je to plán, ktorý eh, je nad, ide nad rámec 50 eh, štátov. Ide o to vytvoriť eh, sieť jednu, jednotnú, takže to by bol odkaz aj pre vás, aby Európa takéto niečo dokázala, ukázala kde sa budú využívať obnoviteľné zdroje energie. Niektoré sú pro, iné sú proti jadru. Takže udržateľný, spolohlivý, odolný, e, nízkonákladový a nízkouhlíkový systém 2030 to je Prvá etapa 2050, druhá eh, hlboká dekarbonizácia, pretože inak nedosiahneme ani zďaleka to, čo chceme. To sú podľa mňa hlavné výzvy pre Európu a pre ciele udržateľného rozvoja. A ešte ďalšia súvisiaca výzva, využívanie pôdy a biodiverzita, kríza v stredozemi. To je veľmi, veľmi vážne a preto E, ciele 14 a 15 konkrétne sú veľmi dôležité. Takže je to úžasná časť e, sveta, Európa, aj keď to možno, že nevždy tak e, ľudia cítia, ale Európa je najbližšie dosiahnutiu týchto cieľov. Treba ale skutočne konať. Robíte to, ale možno, že nedostatočne organizovane, aspoň nie e, zatiaľ. Musí to byť e, lepšie zorganizované, menej národné a viac európske. To by bol asi môj hlavný podnet. E, potom úloha Európy vo svete. Mala by byť väčšia ako doteraz systém, ktorý tu bol po druhej svetovej vojne, už v podstate vypršal, časy sa zmenili. Nejde o vojnu na druhej strane Atlantiku, my máme politickú vojnu v USA, je to veľmi zvláštne, zvládneme to, ale ale nemyslím si, že všetko vyrieši napríklad NATO, treba e, jasnú európsku e, obranu. E, kvôli vašim utečencom možno za tým sú aj naše vojny, invázia Iraku, Afganistanu, tajná vojna v Sýrii spolu so Saudskou Arábiou. E, invázia Líbie. Takže určite potrebujete lepšiu zahraničnú politiku. Poviem to úplne otvorene, presne to destabilizovalo Európu. Vrátilo sa to ako e, bumerang. Zdá sa, že teraz USA chcú z, začať vojnu s Iránom. Ja dúfam, že je to žart. Nemáme e, dosť e, problémov kvôli tým každodenným tweetom. E, ale naozaj zaznevajú vojnové e, bubny a je to nebezpečné. A kde je Európa, aby povedala, že stačí, treba s tým prestať. Takže e, myslím, že to je úloha Európy, pretože je to najväčší e, trh integrovaný a treba, aby hlas Európy bol počuteľnejší nielen v ušiach e, západných spojencov, e, aj keď e, USA teraz možno ako keby stratili úplný záujem o tieto otázky, ale Európa je, čo sa týka hodnú od prirodzeným lídrom v tejto oblasti a preto musí mať hlasnejší, nezávislejší hlas. Dobre, čo to znamená? Ciele udržateľného rozvoja sú príležitosťou problémy vyriešiť, pretože je to uh, akýsi puzzle. Jeden cieľ dôležitý pre budúcnosť Európy je cieľ číslo 4 a hovorí sa tam o uh, univerzálnom um, vzdelávaní na druhom stupni. 1,3 1,2 miliardy e, ľudí v Afrike žije v súčasnosti, bude, budú to 4 miliardy, ak súčasný trend bude pokračovať. Jedne, že by sa e, dievčatá v Afrike začali veľmi, veľmi rýchlo vzdelávať, každé jedno. Takže treba takúto e, premenu v oblasti vzdelávania, pretože inak Afrika E, sa dostane do demografickej slepej uličky a Európa s ňou. Takže tento štvrtý cieľ je akýsi puzzle a otázka znie, ako môže každé dieťa v Afrike ukončiť e, druhý stupeň základnej školy. E, zatiaľ to platí iba pre 25 detí Čiže treba sa presunúť z 25% eh, na 100%. Je to vôbec realistické do roku 2030? Ja hovorím, že áno, ak za 8 rokov sa dostanete na mesiac a späť, tak každé jedno dieťa musí byť možné do školy dostať. Či, to, či si to vyžaduje plán? Samozrejme. Či taký plán existuje? Nie. Mohli by si to africké eh, Mohli by to africké krajiny dosiahnuť samotné? Myslím, že e, odpoveď je jasne nie. Norská vláda e, financovala e, Brownovú komisiu pre vzdelávanie. Chýba veľa miliónov ročne, ale kto to berie vážne, e, kto hovorí o nejakom konkrétnom pláne na odstránenie e, tej nerovnosti medzi potrebami a prostriedkami. Konkrétne nikto, takže na čo to všetko robíme? Snažiť sa niečo pochopiť, vypracovať e, rozpočet, hovoriť o význame cieľov a nakoniec v podstate aj tak nie je plán na dosiahnutie cieľov. Ja by som povedal, že ak sa na to pozriete, tak e, by bolo oveľa lacnejšie tie ciele dosiahnuť v porovnaní iba s prázdnymi rečami o tom, ako ich chceme dosiahnuť. Pretože ak sa tak nestane, tak e, sa budú diať strašné veci, ktoré sa už aj dejú a bude sa to len zhoršovať. Takže ak by bol minister vzdelávania pre Európu a Afriku, ktorý by povedal, že chýbajú nám prostriedky v rozpečte, ako to odstránime, možno, že by vznikol plán. Ale mňa napadá iba to, že možno, že komisia s Africkou komisiou by e, sa mali dohodnú na tom, že chcú dosiahnuť cieľ číslo 4. Je to, je to e, neľahké, ale pokúsme sa o tom. E, Európa poskytuje veľkú pomoc, ale možno, že nie je nasmerovaná práve na tento cieľ. Zmeňme to. Ja by som teda poradil, e, a ide naozaj iba o radu, viac e, nemôžem spraviť. Prosím, berte tie ciele vážne, obracajte sa na svojich komisárov, apelujte na nich, pýtajte sa, ako ich chcú dosiahnuť, hlavne v kontexte vášho blízkeho susedstva, aká by mala byť naša úloha, e, ako odstrániť e, tie e, nedostatky a použijem jedno prirovnanie. Moji kolegovia už to počuli, keď Kennedy v 61. začal e, s programom Moonshot, e, spôsobom, ako sa dostať na mesiac, povedal, že by bolo úžasné, keby sme mali vesmírny program. On nepovedal, pozrime sa na mesiac, to by mohlo byť zaujímavé. Ani nepovedal, že poďme na mesiac a vráťme sa bezpečne späť na Zem. On E, vyslovene povedal, že predtým, ako skončí toto 10 ročie, vyšlime e, človeka na mesiac a dokážeme aj to, aby sa bezpečne vrátil na zem. E, vyčlenil veľké prostriedky, aj veľa ľudí začala na tomto programe pracovať a do 8 rokov Armstrong kráčal po mesiaci Takže e, bol tam harmonogram cieľ a e, tvrdo sa na dosiahnutí toho cieľa pracovalo. A e, NASA vznikla takto. Takže niekedy potrebujete konkrétny dátum a potom sa to nejako podarí. Máme pre, to pre vzdelávanie, univerzálne, univerzálnu zdravotnú starostlivosť. Teraz máme niečo aj v oblasti dekarbonizácie. Ja naozaj dúfam, a je to aj môj apel, ktorý opakujem e, každý deň v roku 10 krát, Ehm, berme naše ciele vážne, aby sme mali konkrétne dátumy, aby sme mali e, prostriedky v rozpočte, aby sme dosiahli to, čo e, hovoríme, že chceme dosiahnuť. A potom by bol svet skutočne pekným miestom na život, bezpečný, bezpečným, e, produktívnejší, vládol by tam mier. Jednoducho berme ciele vážne. Um, Ďakujem pekne. Dnes eh, ráno sme dostali správu z BBC z UNESCO, že eh, na ochrany v Afrike klesajú o 8% minulý rok eh, a musí to byť priorita, ako správne hovoríte, a tiež hovoríte o dôležitosti Európy a Európa, ktorá bude spolupracovať a ukáže vedúcu pozíciu a človek, ktorý pochádza z štátu, ktorý e, urobil nesprávne rozhodnutie od EU, tak rád, e, rada dám slovo e, kolegovi z nového členského štátu, Pálovi, aby predstavil našich nových hostí. Som rád, že s vami spolupredsedám tomuto zasadnutiu, pretože vy ste moja mentorka z prvého volebného obdobia. A ako ste podali, že keď sme noví, tak e, máme právo robiť chyby. No, pre starých je to ťažšie robiť chyby. Um, Vrelo vás vítam na, tej, na tomto spoločnom zasadnutí vás všetkých. Ja som podpredseda Výboru pre životné prostredie a je môjim poslaním e, riešiť životné prostredie a zdravie a udržateľný rozvoj a pre nás je, e, sú cieľe udržateľného rozvoju chlieb každodenný a som presvedčený, že ešte sme to zďaleka nenaplnili a je smutné, že nie všetci fanúšikovia na Twitteri e, súhlasia s našimi hodnotami a preto potrebujeme e, viac pomoci, aby sme riešili všetky tie výzvy a dve z tých výziev, ktoré dnes neboli spomenuté, jedna je držať sa preporučnosti. keď uvažujeme o našich e, cieľoch a výzvach, musíme byť e, primeraní a to ešte nie sme. A tiež dôslednosť ešte nedokážeme, aby sme boli dôslední a to isté už platí dlhodobo. A naše mm, program, naše plány zlyhali, pretože e, tu boli problémy s dopravou v Bruseli. A veľmi rád teraz dám slovo nášmu prvému advokátovi um, cieľa udržateľného rozvoja, profesor Mantimus, ktorý uh, je uh, uh, otcom uh, viac ako 50 uh, firiem v Bangladeži a za uh, jeho uh, neustále inovácie je, bol menovaný jednom z najväčších eh, podnikateľov eh, našej doby a eh, tiež spolu s ďalšími dostal mm, Nobelovú cenu za mier. Máte slovo? Dobre popoludne, ja len um, rýchlo preberiem prácu, ktorú robím a jej relevantnosť k SDG a témam, ktoré uh, mám na zrteli. Uh, banka pre chudobných, ktoré, ktorá začala pred 42 rokmi to e, je banka, ktorá požičiava peniaze chudobným ľuďom a dnes e, má viac ako 9 miliónov e, klientov v Bangladeži. Väčšinou sú to ženy, 97% žen a každoročne poskytujú úvery 2,7 miliardy eur. Sú to jej vlastné peniaze, nevrie si cudzie zdroje a generuje dosť peniazy a tiež tvorí zisk a ten zisk ide naspäť E, tým klientom, ktorí e, sa, si požičiavajú od nej. A táto myšlienka sa šírila ako mikrouverovanie alebo mikrofinancovanie, ale jedna zaujímavá vec, ktorá začala pred 9 rokmi, v roku 2008 v New Yorku, v USA, kde začali, aby sa začal rovnaký um, program v USA. Nazvali sme to Gramin Amerika, Prvá pobočka um, bola založená v New Yorku a bola veľmi úspešná. Sa to rozširovalo, dnes máme 20 um, pobočiek v USA, 8 uh, v New Yorku a ďalšie v Manebraska aj v Los Angeles, San Francisco na ďalších miestach. Oni dosiahli asi 86 tisíc uh, klientov, a 100% z nich je žen a e, e, počínajúca suma je asi 1000 e, e, dolarov a miera splacenia je viac ako 99% a to bez dokladov, väčšina z nich sú ľudia bez dokladov, ktorí ohrazuje terajšia administratíva a teraz sú to ľudia, ktorí sú ohrazení vyhostením zo štátu. No, čo týka týka eh, osobného prospechu, toto je pozoruhodné a ja chcem povedať, že všetky tieto mikropožičky, o ktorých ste počuli, spravujú MVL. Okrem Bangladešu, kde je to banka? Ja sa pýtam ľudí a žiadam ľudí, hlavne zákonodárcov, aby vytvorili novú legislatívu, aby vytvorili banku pre a takáto E, legislatíva neexistuje. E, zákon o bankovníctve vám umožňuje vytvoriť banku pre bohatých, ale tá nezasahuje chodobných ľudí, takže ak chcete zasiahnuť chodobných ľudí, tak potrebujete samostatné bankovníctvo, samostatnú inštitúciu a preto je inštitúčná reforma veľmi dôležitá. Takže ja nalieham, aby ste posúdili túto vec. My um, požičiame peniaze v USA, ale ako veľa, nemáme uh, tam um, bankovú licenciu ak eh, by e, dali e, eh, Graminu bankovú licenciu, tak by to zasiahlo milióny ľudí, pretože to funguje a nám stačí e, umožniť, e, aby tieto pobočky prijímali vklady, aby mohli e, požičavať e, ostatným ľuďom peniaze a v opačnom prípade to musia získať ako cudzie zdroje tú miliardu a potom e, to bude veľmi drahé. Ďalej, e, druhá generácia e, rodín Gramin má vzdelávanie, posielam ich do škôl, získajú dobré vzdelanie, ale nemajú zamestnanie. A my im hovoríme, že nemajú hľadať pracovné miesto, nemajú pracovať pre niekoho iného, ale aby sa stali Eh, podnikateľmi, aby eh, sa pozreli na ich matku. Ona si eh, nebrala ne, sa nezamestnala, ale ona sa stala živnostníčka a ona, si zobrala pozičku A keď ona sa stala hm, podnikateľka, tak prečo vy nemôžete, keď máte vzdelanie? prečo nedete za vašou matkou, poučte sa od vašej matky, ako začať e, váš podnik, vaša matka to urobila bez toho, aby, vedela, aby niečo vedela, takže vy by ste mali e, to dokázať urobiť. E, a toto vec, ktorú stále hovorím, že nezamestnanosť je umelá vec a je to myslenie, ktoré vytvorilo nezamestnanosť. E, ozajstná realita nie je nezamestnanosť, ale podnikateľstvo. Takže my sme vytvorili fond pre e, sociálne podnikanie, aby ľudia predložili e, podnikateľské myšlienky ako ich matky, aby sme do toho investovali. A je to rizikový kapitál. keď sa stanete úspešní, tak vyvratíte tie peniaze, čo sme vám dali a pôjdete si svojou cestou, pretože my sme sociálny podnik. Nechceme podiel z vášho zisku, takže stačí, keď nám vysplatíte vaše peniaze a pôjdete svoj cestou, ak potrebujete viac, tak sa obradíte a urobíme to isté. Táto myšlienka teraz platí aj inde vo svete a je to len otázka, ako poskytnúť príležitosť. A tiež e, v systém vzdelávania, aby ste povedali mladým ľuďom, máte e, dve príležitosti. Môžete byť tvorca pracovných miest alebo uchádzač o e, pracovné miesta. Eh, uchádzanie o pracovné miesto je úplne niečo iné, ale tvorba pracovného miesta je to, na čo ste eh, sa zrodili a máte na to tvorivú moc a v histórii sme eh, tvorcovia a nie uchádzači, my sme lovci a zberači a riešiteľia problémov, to je v našej krvi. A toto sa snažíme do toho zapojiť nových mladých ľudí a dáme im podnikateľské myšlienky. Jedna vec, o ktorej sa s vami chcem podeliť, je obrovský problém koncentrácie bohatstva. Všetko bohatstvo na svete sa sústredí v mm, zopár rukách. A keď sa to pozrieme, vyzerá to ako obrovský balón, z ktorého vysí niť a E, tento e, balón sa každý deň a e, narastá. Dnes 99% bohatstva na svete patrí 1% obyvateľstva a zhoršuje sa to, ten balón narastá a obyvateľstvo, ktoré nemá ten podiel, sa zmenšuje a budúci rok to bude patriť menej ako 1% ľudí. Toto je systém, ktorý sme vytvorili na svete. Nie je to chyba ľudí, ale štruktúra, ktorú sme vybudovali, to spôsobuje a musíme zmeniť e, tú štruktúru, aby sme sa tomu vyhli. Ináč e, to bude časovná bomba, bude to politické, sociálne e, výbušné, pretože všetky peniaze idú zopár ľuďom. A 1% obyvateľstva, jedna desatina z percenta um, obyvateľstva USA má viac ako 90 bohatstva v USA. A stále to spomínajú. Jedna rodina, uh, Walton rodina v USA, majú viac bohatstva ako spodných 40 obyvateľstva v USA. A to sa zhoršuje každý rok. A nie je to obmedzené len na USA. Choďte do iných štátov a budete to isté. E, všetko zdravie je sústredené v pár rukách. Bez ohľadu na to, čo budeme robiť, e, stále to bude pokračovať, bude to politicky výbušné, pokiaľ niečo neurobíme. A a vytvorili sme a navrhli sme e, ako miesto určenia cieľ, ktorý treba sledovať je poprvé svet s nulovou chudobou a e, druhá nula je e, nulová nezamestnanosť, keďže je to e, umelý pojem, môžeme sa bez ňou zaobísť a môžeme vytvoriť svet podnikania, kde nikto nebude sedieť nečine. Ak aktívny mladý človek, keď by v minulosti sedel v jaskyni, tak by neprežil. Ale my sme išli a lovili sme a robili sme, čo bolo treba a to je duch, ktorý máme, ale finančný systém to rúca. Keď e, by ste dali peniaz na stôl, tak každý by bol podnikateľ, ale to nám dnes chyba. Takže ten, e, tá nula číslo 2 je vytvoriť e, svet s nulovou nezamestnanosťou a 0, číslo 3 je nulové emisie uhlíka. Uh, thank you so much, professor. Ďakujem, profesor, za vaše vystúpenia e, sú ďalšie e, veci, e, veľké veci okolo nás, ako napríklad Oceán aj Mesiac aj Unilever a ďalší Rečník je Paul Polman, ktorý je predseda ehm, podnikateľskej rady pre udržateľný rozvoj a tiež ehm, ehm, člen Medzinárodnej podnikateľskej rady sveta a tiež je v Rade globálneho kontaktu OSN a v 2016 Paula požiadal generálny tajomník OSN, aby bol členom skupiny advokátov SDG. Dnes je tu s nami a máte slovo. Thank you, always Ďakujem. Tiež e, som veľ, s veľkým obdivom si vypočul Jeffrey a Mameda v ich práci a som poctený, že som tu a som členom advokátov SDG. Keď generálny tajomník ma požiadal, aby som bol jedným z 27 členov panelu na vysokej rovne, aby sme pomohli e, vypracovať e, tie ciele udržateľného rozvoja, tak som sa zdráhal podať áno, pretože som vedel, aké sme mali ťažkosti pri riadení tohto sveta a, a aké palčivé otázky dnes máme a toto bola asi jedna príležitosť, že sme museli dať e, to zasadiť do morálneho rámca. E, prvé zasadnutie sme mali v New Yorku a um, ja som potom zistil, že som bol jediný zástupca súkromnej sféry a potom som ľutoval, že som v tom podali, pretože No z týchto tém, ktoré e, sa diskutovali a zistil som, že každý sa obracia na mňa, že tá súkromná sféra spôsobila všetky tieto veci, ktoré teraz riešime a ja som e, si pomyslel na mm, tú repliku, že Houston máme problém a najprv sme začali robiť s MDG, ktoré boli úspešní a vtedy sme mali mm, počet ľudí, ktorí mali, žili pod hranicou chudoby 1,25 e, a tiež e, sú e, spôsoby, ktoré zachádzajú nad rámec MDG. A tiež bolo jasné, že podnik, podniková sféra má o to stále väčší záujem a je veľa ľudí v súkromnej sfére, ktorá ktorí chápu, že ak spoločnosť nefunguje správne, tak ani podniky nemôžu fungovať správne a e, je na šťastie veľa podnikov, ktoré už e, existujú dlho a chcú naďalej existovať dlho a to bude možné len ak budú mať udržateľný podnikateľský model a to rozširuje tú definíciu udržateľnosti. A som rád, že v tých pôvodných MDG cieľ číslo 8 um, bol o partnerstve a keď sme vypracovali tých 17 cieľov, sme zahrnuli podnikanie do všetkých e, tých cieľov, vrátanie toho cieľa partnerstva číslo 17. A keď sa pamätáte na ten cieľ 154, ako som vypočítal, e, nemôžno to dosiahnuť bez e, zapojenia podnikateľskej sféry a mm, napríklad tvorba pracovných miest a rodová rovnosť a ochrana oceánu a zeme sú takým prípadkom príkladom. No, všetko sú to tieto cieľe udržateľného rozvoja. Dôvod, prečo to musíme robiť, je, e, že aby sme e, tieto naplnili, tak e, to stojí asi 34 trilióny dolarov, čo je 34 z globálneho HDP. Zase to byť veľa peňazí, no v skutočnosti to nie je veľa peňazí a ako Jeffrey eh, povedal, keď nekonáme pri plnení SDG, tak eh, si spôsobuje náklady, ktoré sú väčšie a eh, môžete mať na to morálne právo alebo nie a keď ekonomika začne pracovať proti vám, tak viac ľudí bude mať záujem sa zúčastniť na tom. Keď sa teraz pozrieme na sum peniazy, ktoré čerpáme teraz e, na e, predstavenie konfliktu a na vojny, tak je to asi 19% HDP. A keď sa pozrieme na náklady dnes, e, ktoré značíme z straty biodiverzity, tak je to asi 3% HDP. A keď sa pozrieme na stratu alebo nevyužitú príležitosť kvôli premrhaným možnostiam eh, prístupu ženskej populácie, eh, tak hovoríme si o 15% HDP. No, v a štátok v Afrike eh, je problém s nedostatočnou výživou za prvých 14 dní, čo môže tiež viesť k vyčísleniu strát ich podiel na HDP. Takže my sme v bizarnej situácii a musíme teda byť udržateľnejšie a spravodlivejšie za náklady, ktoré sú označne nižšie ako náklady, ktoré teraz platíme a ktoré máme spôsobné z týchto dôsledkov. Žiaľ, máme SDG ako cestovný plán, ako to urobiť a um, v Paríži, keď sme hovorili o klimatických zmenách, našťastie v Paríži um, bola veľký e, krik od občianskej spoločnosti, ale aj od súkromnej sféry, ktorá bola v Paríži a začala sa hýbať a teraz e, viac firiem má cenu za uhlík a za dekarbonizáciu svojich e, hodnotových reťazcov, lebo vidia náklady, ktoré sú spôsobené s tým, že to nebudú robiť. A keď čo vidíme v USA v dôsledku poletovania hodného rozhodnutia USA, aby Ehm, prestali plniť Parísku dohodu, tak vidíme, že tam podnikateľská sféra opäť hovorí, že my to urýchlíme, aj keď vláda nám nevyšle tento signál, my určite chápeme, že to je potrebné, aby sme mali e, dlhodobý, udržateľný podnikateľský model. Chápeme, že to bolo veľmi ťažké pre podniky, aby pochopili tých 17 cieľov a aké zložité to je. Takže e, ľahko hovoriť o klimatických zmenách, pretože hovoríme o jednej konkrétnej téme, ale ťažšie hovoriť o 17 témach či cieľoch pre podnikateľov, ktorí tiež musia bojovať, aby prežili alebo aby ostali v úrade. Ja som 10 rokov v úrade, vy ste 4,5 roka. Takže e, my sme vytvorili komisiu pre podniky a udržateľný rozvoj my sme požiadali e, Marka, aby bol predsedom tej komisie, dali sme tam zastupcov od všetkých veľkých firiem a finančných e, firiem a podnikateľských zväzov, ICC a globálny kompakt OSN a tá komisia pracuje asi rok, rok a pol a vytvorila neskreslenú a dobrú správu, ktorá sa volá lepší, le, podnikanie lepší svet a snaží sa vysvetliť eh, podnikateľskej sfére, ako plniť eh, cieľe udržateľného rozvoja. Atraktívne je, že sme sa zamerali na štyri oblasti mesta, energiu, materiály, potraviny a poľnohospodárstvo a zdravie a blahobyt. V týchto štyroch oblastiach sme sa zamerali na 40 rýchlo sa rozvíjajúcich oblastí, kde podniky sa môžu zúčastniť s technológiou a vlastným podnikaním a prispieť k plneniu cieľov udržateľného rozvoja. V týchto štyroch oblastiach 60 e, horúcich zónach sme identifikovali príležitosti od teraz do 2030, čo je obdobie plnenie e, SDG, kde je 12 triliónov dolárov príležitostí a e, tvorby pracovných miest, takže v čase, keď e, teba aby ekonomika e, rastla e, zodpovedne máme už konečný plán, ako to urobiť a musíme sa zabezpečiť, že podnikateľská sféra bude na to reagovať a ja osobne snívam, že miesto to, aby plnili e, sny akcionárov a e, výsledky, tak prečo by podniky nemali teraz e, vykazovať aj to, aké sú ich príspevky k plneniu cieľa udržateľného rozvoja a, a aby vysvetlili, čo môžu robiť, aby um, uzavreli tú medzeru pri plnení SDG. Môžeme sa spýtať jednoducho, prečo sú tu tieto podniky a um, teda prečo um, firma kotovaná na burze zlyháva, to preto, že e, my ich e, prevádzkujeme len krátko zrako a krátkodobo. A potom, ak e, začne plniť tieto ciele udržateľného rozvoja, tak máme ideálnu príležitosť, aby sme to zmenili. A našim cieľom bolo, aby vedúci vo firmách si boli vedomí tých cieľov, ale taktiež je treba ich zaintegrovať do celkového hodnotového reťazca a potom môžeme začať pracovať na nejakom širšom úsilí, aby sme vykonali nejaké väčšie zmeny. No a už prichádzajú veľké iniciatívy po celom svete. Je tu veľká globálna iniciatíva v oblasti e, potravinového odpadu. Mm, už potravinový odpad, e, taktiež tu máme e, kroky, ako zníženie uhlíkovej stopy, možno vytváranie pracovných miest v tejto súvislosti Mali sme iný, napríklad na ochranu lesov. A nepodporové materiály, ktoré pochádzajú z, odlesňovania. Ďalej tu máme iniciatívu v súvislosti s prízbami právneho štátu, s korupciou. Takže vidíme, že sú tu veľké priemyselné iniciatívy, ktoré prichádzajú, ľudia sa snažia e, pracovať, pohnúť sa kupredu, vytvoriť lepšie prostredie aj pre podniky. Ja som včera hovoril s pár komisármi. No a preto sme tu v Európe, že napriek tým výzvam, ktoré pred nami stoja, si myslím, že my ako Európa nemáme právo kritizovať náš politicky e, nefungujúci e, prostredie, pokiaľ nič neurobíme. No ja som išiel pred G7 do Bieleho domu a snažil som sa ich presvedčiť, aby e, zostali súčasťou e, Parížskej dohody. Nebolo to príjemné stretnutie, ale e, my musíme hľadať riešenia a musím, myslím si, že my tuto v Bruseli máme skvelú príležitosť niečo urobiť a mm, teraz v Spojených štátoch je trochu chaos, no a Minulý týždeň boli svedkami toho, že sa zosilňujú iné vzťahy, ako napríklad medzi EÚ a Čínou. Máme to európske hospodárstvo, ktoré začína zase trochu e, sa e, spamätávať, dáva nám trochu lepší priestor sa nadýchnuť ako za posledných pár rokov. No a teraz, bohužiaľ, alebo bohužiaľ jeden z veľkých členských štátov odchádza z EÚ Takže trochu treba riešiť toto, ale napriek tomu ľudia hovoria, je čas na zmenu, e, prišli e, voľby vo Francúzsku a u nás v Holandsku, ktoré priniesli lepšie výsledky a ľudia hovoria, že je treba niečo teraz vytvoriť, niečo lepšie, než čo sme mali doteraz. Takže je to skvelá príležitosť a tu môžeme cieľ rozvoja využiť ako rámec a ja súhlasím s Jeffrym, že e, zatiaľ tie výsledky sú dosť e, s veľkým sklamaním. Zatiaľ hovoríme, že toto sú naše programy, my pracujeme na splnení určitých cieľov, no ale keď sa pozrieme na ambície v rámci e, európskeho toho vzorového textu v súvislosti so cieľami udržateľného rozvoja, tak tam je treba to ešte rozvinúť, je treba si stanoviť štandardy v priebehu nasledujúcich rokov a je zaujímavé, že náklady na investície do týchto programov sú oveľa nižšie než tá návratnosť. Máme tam napríklad skvelý program v súvislosti s obyhovým hospodárstvom. A vy toto poznáte a taktiež sa venujete tejto problematike túto v Európskom parlamente a týmto môžeme o 1 e, trilión pardon, 1 bilión e, dolárov zvýšiť vašu účinnosť. Takže jeden dolár, ktorý investujete do výživy, to je 70 dolárov, ktorý sa vám vráti a podobne to v ďalších oblastiach. Takže každý dolár, ktorý investujete do klimatických zmien, sa navráti v podobe 5 dolárov pre spoločnosť. Takže mali sme podporovať pracovnú silu vzdelávanie, mali by sme vytvoriť tvoriť si ambicioznú cestovnú mapu, ktorá by nám ukázala, ako svet môže vyzerať, a to už sme v minulosti robili. Toto je pravdepodobne tá oblasť, kde sme najbližšie k implementácii celodržateľného rozvoja, avšak máme tam určité medzery, takže mali by sme byť ísť príkladom zvyšku sveta. Preto by Európa potom bola lepším miestom na život, ale taktiež by sme boli príkladom pre zvyšok sveta, aby oni taktiež mohli e, nás nasledovať, napriek tomu, že samozrejme každý čelí určitým výzvam. Čo sa týka vízie, ja som optimista, ale sú tu nejaké dve, tri veci, ktoré si treba uvedomiť. Ja verím, že ani žiadny CEO na svete nechce, aby e, viac ľudí bolo nezamestnaných, aby bolo väčšie znečistenie e, vzduchu, alebo aby ľudia chodili spať hladní, určite je treba si navzájom veriť, ale otázka je, ako zmeniť hranice, v ktorých sa pohybujú títo ľudia, aby sme podporovali eh, korektné chovanie. No a finančné trhy v Európe sa nadalej pohybujú eh, ku krátkodobému eh, prístupu. Takže otázka je, ako ich primeť, aby sa sústreďovali na dlhodobé procesy, naše, náš hospodársky systém je veľmi úzko definovaný ako kapitalizmus, ktorý optimalizuje návratnosť finančného kapitálu. Takže niekedy sa nám darí dobre, niektorým sa darí lepšie, niektorým horšie, ale pokiaľ budeme optimalizovať len návratnosť finančného kapitálu, tak dosiahneme len toto, ale pozrieme sa na hospodársky systém, kde by sme mohli optimalizovať aj návratnosť e, environmentálneho sociálneho kapitálu. Pokiaľ by sa nám podarilo zahrnúť aj toto, tak kapitalizmus je na toto veľmi dobre uspôsobia takúto optimalizáciu a preto je tu napríklad e, naša vôľa e, poplatniť e, uhlík. Toto je veľmi dôležitý krok a taktiež je Treba nemať systém, ktorý e, trestá prácu a odmienia kapitál. Vyzerá to tak, že prichádza ďalšia premyselná revolúcia. Mnohí veria, že 1,9 miliardy pracovných miest bude zničených, pretože prichádza robotika, automatizácia, mechanizácia. Takže treba vytvoriť inkluzívnejšie plány pre rast a taktiež byť v kontakte so súkromným sektorom. Myslím si, že je dostatok kritické masy v Európe, aby sme našli určité zodpovedné spoločnosti, ktoré sa budú ochotné tohto ujať. Musíme mať túto kritickú masu a potom začať konať a je treba konať ruka v ruke s našimi inštitúciami, ktoré sme tu vytvorili, aby sme e, uviedli do praxe tú správnu politiku, pretože ináč sa nám to nepodarí dosiahnuť. Um, Ďakujeme, Paul. Už nám dosť dochádza čas. Vy ste požiadali o slovo. Arne, takže dávam vám minútu, prosím. Potrebujem len 30 sekúnd a potom 30 sekúnd na odpoveď. Ďakujem, že ste tu s nami a že hovoríte o cieľodržiteľného rozvoja. Ja si myslím, že ste to menovali skvelé príklady a mohli by ste každý menovať nejaké krajiny, ktoré na celom svete alebo v EÚ sú hodné nasledovania? Jednu krajinu. Kolumbia. Takže Áno, je to to isté ako v prípade podnikov. Pracujete v určitej bubline, sa cítite e, pohodlne, máte e, toho dosť, no ale pokiaľ máte program v súvislosti s cieľmi udržateľného rozvoja na ministerskej úrovni, tak toto je v poriadku. A keď Santos hovorí o niečom, tak hlavne hovorí o celodržateľného rozvoja. On hovorí, že robme to trochu ináč. Ja potrebujem napríklad rajčiny. Prečo neintegrujeme e, FARC? Prečo e, to nerobíme udržateľným spôsobom? Prečo nevytvoríme kritickú masu? Prečo to nerobíme v oblasti, v ktorej inéž by dochádzalo k odlesňovaniu? Prečo nevytvoríme nejakú ochranu schému? prečo nezaručíme, aby tam bolo zastúpenie 50 žien, aby tam bola zaručená rodová rovnosť. No a taktiež zaručme e, dôstojné životné podmienky pre e, pracujúcich, aby tam nebolo nejaké moderné otroctvo alebo detská práca. Takže on priťahuje partnerstva po celom svete, ktorí s ním chcú spolupracovať a toto prináša výsledky a toto je taký postup, ktorý potom prináša alebo je odmenený. No a keď ja poskytujem prezentáciu, tak sa len pozriem vždy predtým na e, vydanie z toho dňa na Financial Times. A čo sa týka transparentnosti, tak táto je veľmi dôležitá, viac než si myslíme. No a prostredí, ako vytvoril on, tak tam si myslím, že tie výsledky prichádzajú veľmi rýchlo. Ďakujem, to bolo veľmi komplexné. Jeffrey? Takže dve rýchle pripomienky. Poprvé, keď sa pozriete na index celodržateľného rozvoja, ktorý môj tým produkuje pre OSN, tak uvidíte, že európske štáty sú na e, vrchu tohto zoznamu Takže väčšina týchto cieľov je prispôsobená klíme v Európe, pretože Európa najlepšie vyváži životné prostredie, hospodárstvo a sociálnu inklúziu. Takže tie úplne najvrchnejšie krajiny, to sú škandinávské krajiny. Keď sa pozrite na Norsko, Švédsko, Dánsko, tie sú tam úplne medzi prvými, to vo väčšine kategórií. Nemecko takisto je dosť úspešné a povedal by som, že celá Európa by mohla splniť všetky cieľe udržateľného rozvoja, ale čo sa týka národných akčných plánov, tu by som opäť poukázal na Norsko alebo Švédsko, kde sú silné e, vládne štruktúry, Napríklad Nemecko odvedlo veľký kus práce pri integrácii celodržateľného rozvoja do rámca udržateľnosti, ktorý je kontinuálnym politickým rámcom v Nemecku. Nuž a v iných krajinách je to teda trochu menej. A mm, už ešte na záver, čo sa týka rozvoja v zahraničí, tam to trochu pokrivkáva, nie je tam nejaké e, seriózne plánovanie a toto je domáca úloha pre komisiu a taktiež pre parlament. Ďakujeme, Jeffrey. Takže ďakujem ukončím to, useknem to. Ďakujem všetkým našim prezentátorom, všetkým za vašu účasť. A ešte na záver bude hovoriť pani Erna Solberg, premiérka Norska. Ja vám chcem taktiež poďakovať, že ste si raz prišli vypočuť a dúfam, že vás to inšpirovalo, aby ste pracovali v oblasti udržateľ, udržateľného rozvoja. A ja sedím dlho v parlamente a chcem povedať, že členovia parlamentu sú veľmi dôležití, musia dohliadať na vládu, musia dohľadať na to, že bude plniť, čo si stanovila. Je to tu trochu iné než v národných parlamentoch, ale máte rovnaké úlohy ako e, iné inštitúcie EÚ, ale ja dúfam, že čo týka agendy cieľodržiteľného rozvoja, že ju robíte časťou svojej práce. Ďakujem.